Pán prezident. Dámy a pánové. Dámy a páni, budeme pokračovať v našom zasadnutí. Zapisnica zo včerajšieho zasadnutia prijaté texty sú k dispozícii. Pýtam sa, čo sú nejaké výhrady. Zdá sa, že nie. Týmto považujeme zápisnicu za schválenú. Ideme teraz e, na prípady porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. Rozprava bude trvať zhruba hodinu. Najskôr situácia v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä masové popravy a nedávna smrť blogera Satara Beheštyho. Ako první, prvý vystúpi pán Romeva i Rueda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ľudskoprávna situácia v Iráne sa neustále zhoršuje. Sú tu mnohé prípady zlého zaobchádzania, mučenia, e, smrti a zlej e, zdravotnej starostlivosti vo väzení. Satar Behešti, 30-ročný e, bloger, bol zadržaný v októbri u neho doma skonfiškovali eh, jeho osobný majetok, vrátane jeho počítača. On sa snažil, snažili sme sa vypatrať informácie eh, o ňom a o dôvodoch jeho zatknutia, ale nič sme sa nedove, nedozvedeli nič a rodine oznámili až jeho smrť vo väzení. Orgány neposkytli žiadne vysvetlenie jeho smrti. To je dôvod, prečo v tomto uznesení naozaj žiadame okamžité prešetrenie okolností e, smrti satára, Beheštyho vo väzení a žiadame stíhanie e, oficiálnych zodpovedných. Musíme taktiež uznať právo rodiny e, na to, aby boli objasnené všetky okolnosti jeho smrti. Je taktiež potrebné pripomenúť, že exekúcia 26. októbra desiatich e, Iránčanov kvôli e, predpokladanému obchodovaniu s drogami, ale bolo to bez spravodlivého procesu a boli taktiež mučení počas e, väzby. A to asi platí vo viacerých prípadoch, ale my sa opäť musíme obratiť na iránske orgány, aby <laughs> zaručili, že väzni nebudú e, mučení alebo že sa s nimi budú, bude zle zaobchádzať a taktiež im musí byť zaručený prístup k právnikovi a zdravotnej starostlivosti, ak to potrebujú. A treba taktiež e, pripomenúť, že Irán podpísal medzinárodnú dohodu o občianských právach. Ďakujem pekne a teraz na minútu pán Paška.

Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že sa dá toho e, veľa pochopiť o Iráne. Môžeme si povedať, že je to krajina, s ktorou treba e, rokovať. E, je tu otázka zbavenia sa jadrových zbraní, ale nerozumiem tej krutosti tohto režimu. Výrazne sa zvýšil počet trestov smrti. Potom je tu prípad e, smrti tohto blogera z záhadných okolností a e, my e, stále žiadame stretnutie s dvoma nositeľmi Sacharovovej ceny za rok 2012, ale nie je to možné. My sa im snažíme výjsť v ústretia, preto apelujem na Irán, aby rešpektoval ľudské práva. E, inak sa neposunieme ďalej a myslím, že by bolo dobré, keby sme v decembri mohli e, naozaj osobne odovzdať Sacharovovú cenu e, tým dvom Iráncom. Ide o pána Sutudem a pána Panahimu. Obidvaja E, teda prvý je vo väzení, druhému väzenie hrozí. E, my sme ich nevymenovali, pretože sme proti Iránu, ale pretože sa zasadzujú za slobodu a ľudské práva. E, ďakujem pekne. Teraz na minútu pán Stevenson. Ďakujem pekne, pán predseda. Iránsky fašistický režim už využíva gazu ako e, dymovú clonu a e, ešte e, intenzívnejšie pristupuje k popravám. Už 80 ich bolo popravených za posledných 10 rokov, ale to iba sa pridáva k tým 1100 popraveným za posledných 13 rokov. Mnohí podporovali opozíciu. Ja mám tu naozaj 20 tisíc mien popravených e, týmto fašistickým iránským režimom, čo je naozaj e, hrozné a taktiež je hrozné, že Európsky parlament minulý mesiac chcel vyslať e, priateľskú delegáciu, ale zastavili sme ich iba tým, že sme udelili Sacharovovú cenu tým dvom Iránčanom Pán Sutudem teraz drží hľadavku a naviac je veľmi vážne chorý. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz na dve minúty pani Esaja. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Pán komisár, súčasná vláda Iránu e, porušuje ľudské práva ani nerešpektuje základné práva občanov Iránu Nehovoríme iba o, o vývoji situácie alebo o prípade smrti blogera. On zomrel hlavne kvôli tomu, že kritizoval iránsku vládu na Facebooku. Eh, ľudskoprávne eh, eh, organizácie jasne povedali, že za smrť e, blogera je zodpovedná iránska vláda. Smrť e, pána Beheštyho pritiahla pozornosť na zlú situáciu v Iráne, ale ne všetci vidia celý obraz to, ako vláda v Iráne pracuje na tom, aby sa zhoršovala situácia na Blízkom východe je situácia v Iráne najviac ohrozuje celosvetový e, mier a medzinárodné spoločenstvo iba zo strany pozoruje to, ako iránska vláda ďalej rozvíja svoj e, program jadrových zbraní. Dokonca Irán hrozí zničením Izraelu, podporuje hezbolách. Súčasná vláda Iránu vyviala tlak aj na Irak v tom e, zmysle, ako, akú pozíciu má opozícia v Iraku. Je dôležité, aby pani Eštonová ešte jasnejšie presadzovala naše stanovisko a poukazovala na ekonomické sankcie e, tie treba ešte prísnejšie uplatňovať, pretože Irán nesie všetku zodpovednosť. Teraz na minútu pán Murphy. Ďakujem pekne, pán predseda. Tragická smrť blogera e, kvôli brutálnemu e, mučeniu v neslávne známom väzení po činnosti na sociálnych sieťach. To nie je izolovaný prípad, vôbec nie. Podľa Human Rights Watch e, e, aspoň 50 takýchto e, ľudí zahynulo vo väzení kvôli zraneniam od roku 2009. Potom je tu veľa aktivistov, ktorí taktiež boli popravení kvôli vymysleným obžalovaniam tento útlak a brutalita sa musí teraz skončiť ale to by sa taktiež nemalo využívať ako mm, zamienka na e, vojenský zákrok v Iráne. Treba jednoznačne vystupovať proti aj sankciám. Musí sa žiadať prepustenie všetkých e, e, politických väzňov, vyhlásiť moratórium na trest smrti a e, vystupovať proti tejto vláde. Ďakujem pekne a teraz na dve minúty pani Ojuland. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. 22. oktobra e, Satar Behešty napísal na svojom blogu následovné. E, poprava ne, nie je prejavom nejakého želania spravodlivosti Krátko potom bol zatknutý, mučený, zahynul vo e, väzení, e, tvrdí sa, že 3. decembra. Ale konkrétne okolnosti jeho smrti nie sú presne známe. E, sú viaceré správy, ktoré poukazujú, že zomrel priamo kvôli mučeniu čo svedčí o e, barbarskom, nezak- barbarskej nezákonnej povahe iránskeho režimu. To sa musí zmeniť a EÚ musí naozaj e, žiadať iránske orgány, aby e, opäť obnovili dialog o ľudských právach. Ja chcem vyjadriť aj úprimnú sústrasť s rodinou Satara Beheštýho aj s ostatnými, ktorí tvrdeli, trpeli kvôli režimu. E, žiaľ, naše úsilie zatiaľ e, plody neprinieslo. Ďakujeme teraz za politické skupiny ako prvý pán posel na minútu. Ďakujem, pán predseda. Na základe iniciatívy Medzinárodného spoločenstva pre ľudské práva som, uh, som prevzal politické partnerstvo pre jedného z najznámejších žurnalistov z Iránu, ktorý sedí už 5 e, rokov v, vo vezení z rovnakého dôvodu, ako e, zahynul spomínaný bloger. A e, z rovnakého dôvodu sedia vo vezení a budú, sú prenasledovaní aj naši laureáti Sacharovovej ceny. Neurobili pritom nič iné, než že vykonávali svoje právo na prejav, slobodný prejav, jedno z najzákladnejších práv. A Irán nemá ani najmenší E, nárok e, tešiť sa e, bežnému prístupu, keď nerešpektuje sám základné ľudské práva. Samozrejme, že musíme zachovať základné kontakty a Irán je jedno z najstarších kultúr ľudstva, jeden z najstarších štátov ľudstva, ale podľa týchto princípov by sa malo aj mal, mal aj správať, mal by sa ľudsky obracať na osob, k osobnostiam, ktoré nevykonávajú nič iné, len svoje základné ľudské práva slobodného prejavu. Teraz na minútu má slovo pán Kutáš. Ďakujem, pán predseda. Satar Bešty je e, nielen novým príkladom pre obmedzenia slobody prejavu, je aj vyjadrením e, občianskej spoločnosti, ktorá sa snaží o slobodu. E, Bohužiaľ táto sloboda sa potláča. Pokiaľ iránska vláda takto koná, dovtedy e, e, Európsky parlament bude tento postoj kritizovať. My požadujeme, aby sa preverili okolnosti, ktoré viedli e, k smrti Satara Beheštio. Chcem vyjadriť súcit s osudom laureátov Sacharovovej e, ceny. E, takisto e, celá spoločnosť si zaslúži našu pozornosť. Ďakujeme a teraz má slovo pán Vojčekovský, vážený pán predseda, kolegovia. Toto nie je poprvýkrát, čo kritizujeme Irán za jeho, jeho exekúcie. Určité veci by sme nemali zabúdať v roku 1988, keď Musavi bol premiérom, 30 tisíc politických väzňov boli, bolo chladnokrvne eh, zavraždených eh, za tri mesiace. Väčšina z nich eh, pochádzala z združenia PMO. Toto je jeden z najväčších zločinov moderných dejín. Pritom ho nepredložili pred žiadny medzinárodný tribunál Chcem tiež upozorniť na zložitú situáciu Kurdov. Je tu minimálne 23 e, kurdských politických väzňov, ktorí sú odsudení e, na smrť. Napríklad Behos Algani a pán Moraty. Je na čase, aby sme konali. Musíme okamžite e, prerušiť všetky obchodné styky s Iránom a zaviesť plné sankcie, aby si tento e, systém uvedomil, akú vysokú cenu musí platiť za porušenia ľudských práv. Ďakujeme a teraz na minútu má slovo pani vergia. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak som to správne spočítala, už ide o 7 naliehavé uznesanie o Iráne od E, začiatku tohto volebného obdobia. Áno, situácia je dramatická. Táto krajina je na prvom mieste e, poprav e, v pomere k počtu obyvateľov 383 popravených od začiatku roka, 6 hromadných poprav, 6 verejných obesení z iba 7. 8. novembra. Ešte má byť tisíc ďalších väzňov popravených jeden z našich Sacharových laureátov drží hladovku a e, Satar Behešty bol e, mučený a potom zomrel, čo je dramatické. Ale ja sa pýtam, na čo slúžia naše uznesenia? Počet poprav stúpa v tejto krajine, e, zo štvornásobili sa iba minulý rok. Pýtam sa, či by sme neboli užitočnejší, keby sme energie, energiu venovali iným témam. My tu nie sme kolegovia iba na to, aby sme mali my dobre svedomie. Just now for one minute, Mr. Ďakujeme a teraz na minútu pán Paleckis. Ďakujem, pán predseda. Ľudskoprávna situácia v Iráne sa veľmi rýchlo za posledné obdobie e, zhoršila. Nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o nedávne uväznenia e, uväznenie iránskeho blogera Satara Beheštyho nám ukázalo, že Irán flagrantne porušuje e, medzinárodné dohovory OSN, pokiaľ ide o občianské a politické práva. Nedávne popravenie viacerých iránskych občanov, ktorí e, pravdepodobne nemali ani spravodlivý súdny proces a neustále porušovanie ľudských práv pre právnika Nasrina Sotodeha takisto, takisto e, vedie k pohoršeniu. Treba e, zvyšovať transparentnosť konania súdnictva a e, väzenskej správy a treba e, okamžite zaviesť i moratórium na výkon trest smrti. Na minútu teraz pán Tano. Vážený pán predseda, s veľkým pohoršením po celé roky sledujeme situáciu v oblasti ľudských práv a takisto politickú situáciu, ktoré sa obezhoršujú. zhoršujú tá, toto uznesenie ukazuje, že tento režim možno obviniť z najhorších porušení základných ľudských práv, odsudení stoviek ľudí na smrť a, a bez e, spravodlivých súdnych procesov, e, potláčanie menšín, homosexuálov, e, ničenie práv žien, potlačanie menšín, kurdov a tak ďalej Smrť Satara Beheštiho je veľkým zločinom a ten nesmie zostať nepotrestaný. My ako parlament musíme zozbierať všetky zdroje na to, aby sme pomohli iránskemu ľudu v boji proti útlaku pokiaľ ide o e, laureátov Sachorovovej scény. To bol veľmi symbolický krok na, na začiatku procesu. Dúfame, že nové, nový, nový pohyb, e, diplomatický tlak môže prinútiť e, iránsku vládu aby začala pre, skončila prenasledovať disidentov, ktorí si zaslúžia oveľa, oveľa lepší prístup. Ďakujem. Ďakujem pekne, dámy a páni. A teraz poďme k spontánnym vystúpeniam v rámci Catch the Eye. Prihlásilo sa mnoho rečníkov, takže vás prosím, aby ste vystupovali stručne, aby teda všetci sa dostali k slovu. Ako prvá pani Bauer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, eh, SVC, Irán, ako vidíme, Irán sa dopracoval k naozaj priemyselnej forme poprav ľudí. Mám pocit, že prípad Satara Beheštyho je jasným dôkazom. Na blogu písal približne následovné. Včera mi vraveli, že mám svojej matke povedať, že o chvíľu bude chodiť, o chvíľu bude chodiť v čiernom, ak nezavriem ústa, budeme robiť, e, čo chceme a ty buď ticho, v opačnom prípade e, budeš popravený. Takže každodenne vodne v noci dostávam výhražné telefonáty, ale ja nemôžem e, v tejto mizerii zostať ticho. Bohužiaľ, Máme tu naďalej politických e, väzňov a máme tu naďalej popravy. Je potrebné, aby sme viedli našu solidaritu a ľutosť, ale to nestačí, musíme naozaj konať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Sonik, máte minútu. Rezolúcia naša je skierovaná rovnež do obyvateľí Iránu. Ďakujem pekne. Toto uznesenie je zamerané aj na občanov Iránu. Je to jasný signál z srdca Európskej únie, zo slobodného sveta. Vyjadrujeme naše obavy, pokiaľ ide udalosti v Iráne a vyjadrujeme aj našu nádej, že občianské práva konečne budú patriť aj Iráncom. Kolegyni z Francúzska by som chcel povedať následovné. Už roky v tejto snemovni príjmame uznesenia týkajúce sa slobody a občianských práv vo východnej a strednej Európe. Toto sme robili a nakoniec ten berlínsky múr aj tá železná opona padli. Takže buďme prosím, majme prosím dôveru, takto môžeme pomôcť všetkým, ktorí trpia. Ďakujem pekne. Teraz zostáva slovo pani Gurmaj. Vážený pán komisár, pán predseda, kolegyne, kolegovia, v roku 2009 sme začali e, protestovať, e, protestovať sa neustále zhoršuje e, s iránským prezidentom. Máme tam čoraz viac politických väzňov, nedochádza spravodlivým procesom, porušujú sa základné práva, používa sa mučenie, vraždy a tak ďalej. Nedávna smrť Satara Beheštyho je iba tragickým poukaz na túto situáciu. E, niektoré veci e, sú e, často zakrývané tými napätiami eh, ohľadne jadrového programu Iránu, ale je potrebné tieto veci osvetliť, je potrebný produktívny dialog s iránskymi orgánmi, eh, vychádzajúc z dvojsmerného prístupu EÚ. Musíme si uvedomiť, že využívanie sankcií vo veľkej miere môže byť kontraproduktívne, môže zhoršiť životné podmienky bežných občanov, preto musíme v plnej miele využívať nové nástroje, ako napríklad nástroj pre demokraciu a ľudské práva a musíme eh, navyšiť, zvyšiť efektívnosť tohto nástroja. Takže dialog a sankcie sankcie e, na rovnováha medzi týmito dvomi. E, to je dôležité, aby sme dosiahli skutočné výsledky. Ďakujem pekne. A teraz na minútu dostáva slovo pán Migalský. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, pani Veržia, s ktorou sa nezhodneme takmer nikdy. V tomto prípade mala pravdu keď povedala, že naozaj môžeme mať pocit konsternácie, príjmame Um, uznesenia jedno za druhým, ale nič sa nemení. Ale je to naša povinnosť. My sme sa stali poslancami aj preto, aby sme takéto uznesenia primali, pretože aj slova sú dôležité, aj v súvislosti s Iránom. A to riziko, tá hrozba, ktorá vychádza uh, z Iránu, uh, má dve uh, také črty. Poprvé, interné rizika, hrozby zamerané na občanov krajín. Toto je režim, ktorý nerešpektuje svojich vlastných občanov, ale je tu s Iránom ešte aj ďalší problém. Druhá črta, pretože je to krajina, ktorá ohrozuje mm, externou dimenziou a toto musíme mať na pamäti. Keď bojujeme za práva Iránčanov, Iráncov, tak bojujeme aj za naše vlastné právo žiť v miery. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Preda, tiež minútu. Decesul recent al bloggerului iranian Satar Beheshti este emblematic Osud sa teda Beheštyho, tohto iránskeho blogera je len jedným z príbehov ľudí v tejto krajine. Ja som v tomto parlamente viackrát vystupoval na tému porušovania ľudských práv v Iráne. Žurnalisti, aktivisti, umelci, študenti, právnici, um, odborári sú terčom, sú pod obrovským tlakom zo strany vlády a žijú v strachu. A toto platí aj pre Satara Beheštyho ale on preukázal tú odvahu poukázať na mm, zneužívanie e, iránskej e, vlády, Začal ale skončil vo vezení a nakoniec aj zomrel vo vezení. Zomrel zrejme preto, lebo e, ho v, mm, vo vezení mučili. Vieme, že mučenie sa v iránskych väzeniach uplatňuje. A zasadzujeme sa za to, aby Tí, ktorí za to nesú vinu, boli naozaj potrestaní. Máme tu aj Nasrin Satudek a Žafara Panašiho, ktorí e, dostali Nobelovú cenu. Teraz dostáva slovo pani Kretu. Nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Zabitie sa teda Beheštyho je šokom. Ide o smrť osoby, ktorá naozaj mierovou cestou na internete vyjadrovala svoje názory. Je to príklad e, absurdného, neludského správania iránskej vlády. Musíme ale robiť viac, než len odsúdiť e, takéto konanie iránskej vlády. Títo ľudia boli mučení, boli um, neprávom väznení. Ja vyzývam iránske orgány, aby prešetrili celý tento prípad a aby už nepotlačali slobodu prejavu. Európska únia musí vyzvať Irán, aby začal uplatňovať moratórium na, trh, na trest smrti pretože ten trest sa tam vo veľkej miere uplatňuje. Je potrebné s týmto trestom skoncovať, musíme uplatňovať sankcie proti iránskym orgánom, pretože porušujú, ľudské práva. Ďakujem pekne a teraz na minútu dostáva slovo pán Kelly. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie je to poprvýkrát a obávam sa, že ani poposledný, čo hovoríme, zase znova o hrozivej situácii v Iráne. Ide o krajinu, ktorá má na čele nielen diktátora, e, naozaj divocha, ktorý nedodržiava ľudské právo, nedodržiava ani práva svojich vlastných občanov. Dochádza k e, ich e, uväzňovaniu a umlčiavaniu, keď nesúhlasia s režimom. Je dôležité, aby všetci súhlasili s doktrínou, ak to nerobia, tak sú ohrození. A to vidíme aj na tomto príklade uväznený, mučený, zabitý a jeho e, rodina bola len vyzvaná, aby si ho prišla aby si prišla vyzvať jeho, aby si prišla prevziať jeho mŕtve telo. Je potrebné uplatňovať sankcie, ktoré e, budú mať naozaj dopady na režim, aby tento začal dodržiavať medzinárodné právo a ľudské práva. Ďakujem pekne. A teraz pán Repo, tiež na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda.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 špeciálne jednotky eh, FATA kontrolujú všetky udalosti na internete. A toto nie je v poriadku. Musíme vyslať iránskym orgánom jasný signál. Je potrebné, aby už nebolo možné ľudí eh, vraždiť, mučiť. Toto je aj v záujme krajiny. Irán je potrebné podporiť v otvorených diskusiách. Ďakujem pekne. A teraz pani Basesku, tiež máte minútu. Libertatea de exprimare este... Ďakujem pekne, pán predseda. Sloboda prejavu je jedným zo základných princípov demokratického štátu. V prípade eh, Satara eh, Beheštyho eh, som sa naozaj aktivizovala, pretože jeho smrť vyvoláva mnohé otázky, pokiaľ ide o ochranu takýchto demokratických princípov zo strany iránskych orgánov je potrebné skoncovať s takouto praxou, je potrebné ju naozaj odsúdiť a bojovať proti nej. Musíme hľadať možnosti, ako vyvíjať tlak na eh, iránske orgány. Politickí väzni musia byť okamžite prepustení, náboženské menšiny už nemôžu byť diskriminované, Hovorím osobitne o laureátoch Sacharovej ceny, ktorí majú v decembri prevziať v parlamente e, túto cenu. Aby Irán znova nadobudol dôveryhodnosť, musí dodržiavať medzinárodné zákony. Pán Pálecký, pán predseda, kolegyne, kolegovia, aj ja som proti pán Čarnecký, pardon. A ja som proti e, porušovaniu ľudských práv e, v Iráne. 100 e, ľudí v posledných mesiacoch padlo za obeď režimu. Vieme o 120 tisícoch trestov smrti od roku 1979. Toto je najvyšší počet celosvetovo. Ale máme tu delegáciu v parlamente, ktorá sa snaží zlepšiť vzťahy s Iránom priateľským spôsobom. Je to kontroverzné. väčšina popravených politických väzňov pôsobí v mimovládnych organizáciách, e, naozaj mierovým spôsobom sa snažia tlačiť na zmenu režimu. Niektorí e, z tých väzňov, ktorí sú odsúdení na smrť ešte, e, stále čakajú vo väzeniach. Ďakujem pekne. Thank you very much. And... Ďakujem pekne. A teraz by som poprosil pána komisára, aby to uzavrel. ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslancovia a poslankyne. Ďakujem e, za veľmi relevantné pripomienky a za serióznu diskusiu. EÚ je e, vážne znepokojená zhoršujúcou sa ľudskoprávnou situáciou v Iráne. Pokračujúci útlak politických oponentov, obhajcov ľudských práv, novinárov, umelcov právnikov, žien a menšín. To je skutočný problém. Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu pri e, kritizovaní tejto situácie. Sacharovová cena bola tento rok udelená dvom iránskym aktivistom, ktorí obhajujú e, slobodu prejavu. Ide o právnika, sudutem a filmového režiséra Pana Him. To svedčí o angažovanosti Európskeho parlamentu v ľudskoprávnej situácii v tejto časti sveta. Tragická smrť blogera Satara Beheštyho počas väzby, to je naozaj kričiaci príklad zhoršujúcej sa ľudskoprávnej situácie aktivistov v Iráne EÚ reagovala rýchlo, lebo vyzvala iránske orgány, aby e, riadne prešetrila okolnosti smrti tohto blogera. Potom iránske súdy vyhlásili, že sa vyšetrovanie začalo a že zodpovední budú predvedení pred súd. Budeme sledovať ďalší vývoj. Samozrejme, na začiatku októbra boli zatknutí viacerí známi ľudskoprávni aktivisti. My pracujeme na viacerých frontoch. Predvolali sme si iránskeho e, veľvyslanca v Bruseli a urobili sme aj kroky v Teheráne. Irán naďalej vo veľkom používa trest smrti, čo je veľmi znepokojujúce. Zatiaľ Máme potvrdených 338 poprav tento rok. To potvrdzuje, že Irán e, vo svete e, najčastejšie používa tento trest smrti. Potom e, hromadné a verejné popravy sú taktiež bežné v Iráne. Irán by mal zaujať jasné stanovisko proti trestu smrti. My sme e, tento trest smrti viackrát rozhodne odsúdili. E, podpredsednička Catherine Ashtonová 23. E, oktobra rázne odsudila hromadné popravy, konkrétne desiatich obvinených z pašovania drog. EÚ je naďalej hlboko znepokojená postavením etnických a náboženských menšín v Iráne. Napriek ústavným zárukám, čo sa týka e, spravodlivosti a rovnosti, tak predsa len pretrvajú diskriminačné zákony aj prax. My využívame všetko, čo je v našich silách na to, aby sme zvýšili povedomie a žiadame, aby Irán e, rešpektoval zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. A taktiež pripomíname, že 78 jednotlivcov je na e, zozname sankcií EÚ kvôli e, porušenia, porušeniam ľudských práv v Iráne. E, my budeme zblízka sledovať ďalší vývoj v tejto krajine. A ešte chcem povedať, že EÚ plne podporuje úlohu osobitného vyslanca OSN pre Irán a e, my sme e, poprosili Irán, aby uľahčil jeho návštevu e, v ich krajine. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, dámy a páni, ďakujem za vaše vystúpenia k tomuto bodu. Mám sedem návrhov uznesenia a týmto končí diskusia o tomto bode.